na poludnie. Mám ešte jeden oznam, e, na základe ktorého sa mení náš program na základe článku 140, článku 2 a navrhujem vám nasledovnú zmenu e, por programu na zajtra štvrtok popoludní sme mali e, rozprávu na základe článku 142 o situácii v Egypte. Tá sa e, stiahuje z programu. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže e, tento návrh a táto zmena je schválená. A ďalším bodom je práve vyhlásenie pani podpredsedničky komisie.